Dobré ráno, vážení kolegovia, otváram rokovanie prvým bodom na dnešnej schôdzi bude otázka na ústne zodpovedanie ohľadom pravidla jednej príručnej patožiny, ktorého uplatňovanie vyžadujú niektoré letecké spoločnosti. Takže slovo dostane autor tejto otázky, pán Simpson. 5 minút, nech sa páči. Dobré ráno. Pani predsednička, má zmysel vôbec začínať, lebo komisár tu nie je? Alebo komisárka? Treba povedať, že všetky podstatné veci sú v tej otázke, takže tá pointa je vtedy, keď tú, keď tú otázku predniesieme ústne. Of the v mene Výboru pre dopravu a turizmus predkladám túto ústnu otázku na zodpovedanie, ktorá pokrýva otázku alebo problém eh, jednej batožiny alebo limitu na jednu batožinu, ktorú si uplatňujú niektoré aerolínie. Môj výbor má pocit, že táto otázka musí byť vyriešená preto, aby sme sa vysporiadali s nekonzistentnosťou a nedostatkom transparentnosti, ktorý častokrát, ktorému častokrát čelia ľudia, ktorí cestujú leteckou dopravou. Stalo sa štandardnou praxou už počas celého radu rokov, vážny, vážená pani predsedníčka, že ľudia si mohli za sebou zobrať nákupy e, na letisku bezplatne ako súčasť limitu pre svoju príručnú batožinu a práve zavedenie týchto poplatkov za nákupy vykonané na letisku, rovnako ako aj ďalšie poplatky za laptopy a ďalšiu batožinu, ktoré vy, vyšpirovali túto ústnú otázku. Niek- na niektorých letiskách a pri niektorých aerolinkách bola spoplatňovaná fľaša whisky, pri iných to napríklad nebolo bolo to vlastne iba na svobodnom rozhodnutí, či e, pasažier bol spoplatený alebo nie. Takže práve z toho vyplýva nedostatok transparentnosti a táto nekonzistentnosť je niečo, čo nás ako výbor trápi. Existuje presvedčenie, že niektoré európske aerolinky ignorujú a pravidla IATA a to v snahe získať čo najväčší zárobok a to má negatívny dopad tak na pasažierov, ako aj na predajcov na letiskách plne, si, plne rešpektujeme to, že pravidlá pre batožinu na lietadle musia zobrať do úvahy kapacitu toho lietadla a chápem aj, komerčný význam pre aerolinky, ale aj letiska. Moje obavy sú ale tie, že počas posledných rokov niektoré aerolinky spoplatňovali takmer všetko. Iné aerolinky zase nespoplatňovali nič. No a je to práve v tejto oblasti spoplatňovania, kde by som rád poprosil komisiu, aby konala, aby verejnosti poskytla plnú transparentnosť a zároveň, aby dokázala um, uľahčiť tú situáciu a ten, toho diabla, ktorý sa skrýva o všetkých tých poplatkoch, vedie to k tomu, že ľudia sú znechutení, zmetení, frustrovaní a majú pocit, že boli okradnutí. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán komisár de Kucht. Nech sa páči. Uh, Pani predsedajúca, vážení poslanci, dobré ráno. Ako vážený pán predseda výboru TRAN poznamenal vo svojej otázke, komisia si veľmi dobre uvedomuje, že podmienky, ktoré upravujú používanie a spoplatňovanie príručnej batožiny sa výrazne, výrazne líšia medzi, medzi aerolinkami. Je tu aj rozdiel v stupni prísnosti, ako tieto aerolinky uplatňujú tieto pravidlá v praxi. To musíme vnímať ako e, akúsi diverzitu služieb, ktorá je v súčasnosti dostupná pasažierom vo veľmi, vo veľmi kompet, kompetitívnom prostredí. Sloboda vytýčovať a uplatňovať poplatky je jeden zo základných e, uholných kameňov slobodného trhu so službami v letectve. Viedlo to k tomu, že dlhodobo klesali náklady za leteckú prepravu a to bolo e, za účelom benefitov, alebo teda v konečnom dôsledku to bolo benefit pre pre pasažierov. Komisia si myslí, že prepravcovia majú slobodu vytyčovať svoje vlastné poplatky a podmienky. Musí to byť robené transparentne, konzistentne s našou legislatívou, najmä e, nariadením o službách v letectve a zároveň nariadením 89 lomeno 2002 ktoré, ktoré hovorí o zodpovednosti leteckých prepravcov v prípade e, udalosti a a nehôd. Ak trhy budú fungovať a informácie budú transparentne dostupné, tak sa to môže stať kritérium preto, aby si ľudia vybrali jednu aerolinku namiesto druhej. Čo sa týka práv pasažierov, pasažieri majú naozaj svoje právo vedieť, na základe akých môžu so sebou brať batožinu, na základe princípu transparentnosti, ako je vytýčené v existujúcej legislatíve. Komisia si teda myslí, že tým, že poskytneme lepšie informácie pasažierom, Otázka inkonzistentnosti medzi aerolinkami a uplatňovanie e, spracovania batožiny môže byť efektívne vyriešené. Druhý spôsob, ako sa tomu venovať, je lepšie, e, lepšie vynúcovanie existujúcej legislatívy. Úloha národných orgánov pre dohľad nad eh, leteckou prepravou môže byť eh, súčasťou prehodnocovania práv pasažierov v leteckej doprave a to je legislatíva, ktorá bude predstavená v prvom pol roku roku 2013. Komisia berie na vedomie, že eh, politika jednej batožiny <clears throat> ovplyvňuje záujmy predajtov na letiskách. Komisia si myslí, že obchodné vzťahy sú téma, ktorú si musia dohodnúť letiska a leteckí prepravcovia a pasažieri za predpokladu, že to nebude predpokladať riziko pre pravidlá bezpečnosti a transparentnosti. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. A teraz má slovo, majú slovo rečníci v mene jednotlivých skupín. Za EPP vystúpí pán Bach, minúto a pol. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Dostávame čoraz viac sťažností od európskych občanov, pokiaľ ide o svojvoľné obmedzenia a rozhodnutia pokiaľ ide o batožinu, ktorú si môžu vziať na palubu lietadla. A vidíme, že chýbajú jasné definície, pokiaľ ide o e, batožinu, príručnú batožinu. E, sú tu rozdiely medzi jednotlivými leteckými spoločnosťami, využívajú sa, sa medzery v súčasnej legislatíve, aby sa takýmto spôsobom naozaj okrádali pasažieri a pozemný e, personál takýmto e, spôsobom e, obmedzuje um, pasažierov, um, pokiaľ ide o napríklad tašky na laptop alebo nákupy na letisku. Takže bolo by dobré, keby sa prijali jednotné pravidlá, pokiaľ ide o príručnú batožinu. Ja som spísal správu o právach eh, cestujúcich a tam už som na to poukázal. Čiže znova opakujeme apel na komisiu. Eh, príjmime, prosím, jednotné pravidlá, pokiaľ ide o príručnú batožinu, aby eh, nemuseli pasažieri byť vystavení takýmto neprimeraným praktikám. A v tomto kontexte ešte raz chcem poukázať na to, že eh, pokiaľ ide o, o profesionálnych hudobníkov, ktorí si tu zobrať svoj hudobný nástroj, že aj toto sa riadi svojvoľnými rozhodnutiami. Takže by som bol rád, keby tá revízia smernice 200 61 z roku 2004 eh, k právam, keby táto revízia prebehla, aby vznikol naozaj jasný rámec, ktorý by vyriešil tieto problémy, aby nemusel znova rozhodovať Európsky súdny dvor, aby naozaj komisia konala proaktívne a prijala legislatívu. Ďakujem pekne. Ďakujem v mene skupiny socialistov a demokratov. Pán Kadrav, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, pán komisár. Moja skupina samozrejme podporuje iniciatívu z výboru TRAN, ktorá reaguje na iniciatívu z roku 2012 a chceme ukončiť e, súčasné iniciatívy, ktoré sú bežné pri niektorých leteckých prepravcoch, najmä čo sa týka obmedzení pre príručnú batožinu. <clears throat> Toto sú obchodné postupy, ktoré sa môžu líšiť, môžu byť <clears throat> rôzne medzi jednotlivými prepravcami. Niekedy je tu veľmi malý e, rozsah možností, niekedy je väčší, tie ceny sa tiež líšia Myslím si, že ako minimum by sme mali požadovať transparentnosť pre pasažierov, ale aj pre udržanie pracovných príležitostí na letiskách. Treba povedať, že táto téma môže byť naozaj veľmi nepríjemná a najmä vtedy, keď vlastne e, tesne pred nastúpením do letadla zistíte, aké, ako tieto pravidla existujú. A preto je veľmi dôležité vytýčiť princíp, že kontrola batožiny by mala byť vykonaná už v čase check-inu. A mala by tu byť zároveň aj následná možnosť e, povoliť e, príročnú batožinu, ktorá bola získaná nákupom v duty free bezcolnej zóne. Takže tieto veci sa stávajú kľúčovými témami, ako napríklad kabát alebo, alebo sako. Tieto veci predsa nemôžu byť považované za príručnú batožinu. Nemôžeme byť bytočne zväzovaní absurdnými pravidlami. Mali by sme na európskej úrovni vytýčiť jednoznačné pravidla a umožniť v nevyhnutých prípadoch výnimky pre tieto základné a všeobecné pravidlá. Takýmto spôsobom by sme ukončili celý tento problém. Systém musí byť spravodlivý a zároveň musí byť uplatňovaný rovnakým spôsobom e, v celom európskom priestore. Ľudia by mali mať možnosť zobrať si so sebou malé, <clears throat> nie veľmi ťažké veci. No a zároveň je tu aj e, možnosť vlastne zo strany firiem umožniť prirodzenú, prirodzené pohodlie cestovania. Rovnako sa to týka vlastne aj e, predaja na letiskách. Nemali by sme zbytočne hádzať pole na podnohy ľuďom, ktorí si chcú niečo nakúpiť na letiskách. Ďakujem pekne. V mene skupiny ALDE vystúpi pán um, ehm, Elward. Má dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Titans are essential non-essential. and mm, Hovoríme tu o, o podstatných a nepodstatných veciach. The dimensions of baggage allowed, these vary from airline to airline Veľmi často e, je tu problém medzi letiskami. Často, čo je povolené medzi niektorými leteckými spoločnosťami smerom jedným, nie je povolené u tých istých leteckých spoločností smerom druhým a to spôsobuje zmetok. Je to situácia, ktorá siaha do peňaženiek cestujúcich, je to naozaj zložité. A na letiskách e, existujú maloobchodné predajne, ktoré, ktoré sú potrebné, pretože je často potrebné vyložiť niektoré veci z batožiny pri kontrole a potom zasa nemožné si ich dokúpiť. Či už je to pravda, alebo nie je to pravda, e, niektoré príbehy, ktoré počúvame, nedá, nemôžeme sa vyhnúť pocitu, že tu ide o isté trestanie cestujúcich a spotrebitelia musia používať e, zdravý rozum, čo je vhodné množstvo príručnej batožiny a letecké spoločnosti si sa musia dohodnúť, aký, aký je horný limit, aká je horná hranica, tak, aby neznemožňovali cestujúcim nakupovať na letiskách a nespôsobovali im problémy. Existujú tu komerčné praktiky, ktoré by mali byť jasne definované, aby mohli si cestujúci v príručnej batožine odniesť nielen potrebné veci, ale aj nákupy z maloobchodných predaní na letisku. Nemali by sme to brať formálne, naozaj by sme mali riešiť túto situáciu. Takisto cestujúci by mali mať e, vedomosť o svojich právach, aby neboli vydaní na milosť a nemilosť leteckým spoločnostiam. Grácie. Ďakujem. A teraz za zelených vystúpi pani Eva Lichtenberger na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán komisár. Odlišujúca sa prax leteckých spoločností v súvislosti s príličnou batožinou, toto je deformácia hospodárskej súťaže par excellence. Hlavne, keď e, umožníme takéto praktiky e, leteckým spoločnosťam. Toto platí hlavne pre tzv. low cost, nízkonákladové spoločnosti. Pre cestujúcich je to veľmi nepríjemný prvok e, v rámci letu Boarding je veľmi e, zložitým hombou e, od e, kontroly bezpečnostnej po kontrolu mm, príručnej batožiny. Sú tu pasažieri, ktorí tlačia na to, aby sa práva pasažierov presadzovali. A je to naozaj pravda. Nemôžeme ich predsa posielať so žalobami na Európsky súdny dvor, aby sa niečo zmenilo. Musíme konať my Problémom sú napríklad hudobné nástroje, o ktorých hovoril kolega, ale aj e, tašky na prenos počítačov a dámske kabelky. Reakcia vás, komisie, je neuspokojivá dokonca horšie než neuspokojivá. Ehm, často si pasažier nemôže zvoliť, keď niekam letí, ako leteckou spoločnosťou poletí, pretože rozdelenie trhu e, z ostatných spoločností sa týka hlavne regionálnych destinácií. Len medzi hlavnými mestami má pasažier možnosť výberu. Um, spomedzi uh, viacerých uh, liniek a leteckých spoločností. A toto tak nemôžeme ponechať. V leteckej spoločnosti je slobodný trh s možnosťou voľby pre pasažierov uh, takmer neexistujúci teda mimo o, tých prepojení hlavných miest, ako som spomínala. Takže, pán komisár, keď ide o hospodárskú súťaž väčšinou, e, veľmi tlačíte. Takže poprosím vás, buďte konsekventní aj v tomto prípade a zakročte proti ľudským spoločnostiam, ktorým vôbec nejde o pasažierov a spotrebiteľov. Ďakujem pekne. E Ďakujeme. Teraz pán Vlasák na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, cestovanie na dovolenku sa môže skomplikovať a predražiť. Najmä v súvislosti s batožinou prichádza k excesom, ktoré môžu cestujúcim riadne znepríjemniť život. Ide tu o stratu batožiny alebo oneskorenie a takisto problémom môžu byť rozmery, ktoré sú predpísané pre príručnú batožinu. Častým problémom je i to, že aerolinky povolujú bezplatnú prepravu príručnej batožiny istých rozmerov, ale na letisku platia iné pravidlá a cestujúci sú nutení prebaľovať si e, prí, príručnú batožinu, prípadne dokupovať a to už je spojené s poplatkami. Preto by mala EU začať túto oblasť regulovať a mala by donútiť prepravcov zladiť si pravidlá. Musíme si uvedomiť, že aj v leteckej preprave platí, že nič nie je zadarmo. Klient má možnosť slobodnej voľby medzi rôznymi prepravcami. U niektorých zaplatí za letenku menej, ale musí venovať väčšiu pozornosť obchodným podmienkam, pretože nízko nákladová letecká spoločnosť mu výmenou za zľavu trhu poskytne aj menší rozsah služieb. V zásade sa jedná obchodný vzťah medzi prepravcom a cestujúcim a do tohto vzťahu by mala Európska únia zasahovať čo najmenej. Je známe, že každá nová právna úprava prichádza firmám náklady a premieta sa do cien pre zákazníka. Toto by sme mali jednoznačne odmietnúť. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Murphy. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Áno, je to obchodný vzťah medzi pasažierom a leteckou spoločnosťou, ale to nie je vzťah rovných. Keď si pasažier môže vybrať medzi akoukoľvek leteckou spoločnosťou na svete, ako ukázal predrečník, Lenže mnohí pasažieri nemajú na výber. Mnohé letecké spoločnosti používajú pravidlo jednej príručnej batožiny nie v záujme bezpečnosti pasažierov ani v záujme pohodlia pasažierov, ale len preto, aby zvýšili svoje príjmy, pretože potom musia pasažieri platiť e, predražené poplatky za batožinu, ktorá nejde na palubu lietadla. Myslím si, že to je jedna z praktík divokého západu, ktoré používajú aerolínie na svoje obohatenie a Ryanair je v popredí. E, zmetočné reklamy, veľmi nepríjemné služby, e, kreditky, ktoré boli zneužité a podobne. Filozofia Ryanaira je kapitalistická chamtivosť, maximalizovanie ziskov za každú cenu. Samozrejme, to aj e, sa prejavuje v e, rieš v zamestnávaní mechanikov na letiskách a znemožení práce odborov pri, pri svojich zamestnancoch. Bu, um, írska vláda slúbila, že počas kampane za Lisabonskú zmluvu napraví niektoré nepravosti a počas referenda v Írsku opakovala tieto svoje sluby. Ďakujeme a teraz Michel Dantan, Mintapol. Pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia, e, toto nie je komerčná praktika ako akákoľvek iná. Táto nutí cestujúcich, aby zmenili svoju voľbu, aby napríklad nakupovali nie na letisku, ale až v lietadle. Informácie z minulosti e, nie sú celkom jasné. E, pokiaľ ide o obmedzenia e, týchto batožín, toto po mňa obmedzuje slobody pasažierov. Nemôžu si vybrať, nemôžu nakúpiť na letisku a toto opatrenie má zároveň dopady na letiska a hlavne na tie menšie, regionálne. V týchto prípade je tento problém e, veľmi závažný. E, napríklad, keď sa tam chce e, uplatniť nejaká letecká spoločnosť, tak často požaduje veľké ústupky a škodí Um, tomuto uh, letisku uh, v oblasti ďalších služieb. Uh, vzniká tu naozaj finančná závislosť a tie letiská musia, či chcú alebo nechcú, všetky podmienky takýchto spoločností akceptovať, hoci sú v neprospech pasažierov. Takéto nízkonákladovky ohrozujú e, existenciu našich letisk, hlavne niektorých regionálnych letisk. Musíme sa ubezpečiť, že táto vzájomná dohoda e, nebude e, vyúšťovať do zneužívania dominantnej pozície. Vzniká tu problém hospodárskej súťaže medzi leteckými spoločnosťami a je tu riziko, že všetky firmy, aby sa nastavili vytvorili rovnaké podmienky, že začnú uplatňovať toto pravidlo jednotnej, jedinej príručnej batožiny. To, že niektoré veci sa nepovažujú za príručnú batožinu, je podľa mňa naozaj veľmi problematické. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Jala Sender, jedna minúta, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rovnako a ja vidím ten, tú protirečivosť medzi nepochopením obchodnej slobody a zároveň nerovnosťou práv medzi všetkými pasažiermi. To vedie k nedostatku transparentnosti, nežiadateľnosti cien, zlej kvalite informácií a komplikácií, obrovských komplikácií preto, aby ste dokázali presadiť nejakú reklamáciu. To vedie k zneužívaniu postavenia a k autoritívnemu správaniu týchto firiem, ktoré pod tlakom zo zvedenia týchto firiem šikanujú ľudí, rodiny s deťmi, starší našich občanov, um, ženy, ktoré majú len obyčajnú kabelku um, alebo potrebujú niekde si odložiť letenku a ostatné dokumenty, takže majú jednu ďalšiu taštičku. Um, a to vedie k tomu, že e, na konci sú vlastne e, obmedzované aj letiska a musia obmedzovať aj svoje komerčné aktivity. Súčasný stav, pán, pán komisár, nepostačuje. Je tu príliš veľa protirečenia a potrebujeme nájsť jednoznačné, homogénne pravidlá, ktoré budú záväzné pre všetkých. To platí napríklad aj pre Espanolu, ktorá, e, ktorá chráni e, pasažierov a umožňuje im, ale na druhej strane e, sú tu niektoré rolinky, ktoré pôsobia na, na monopolných trhoch pri malých letiskách, ktoré túto situáciu výrazne znižujú a, e, a zneužívajú svoje monopolné postavenie. Takže naozaj potrebujeme pravidlá, ktoré e, posilnia rovnosť pasažierov a zjednoznačnia pravidlá, ktoré obmedzujú cestovanie. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kramer, jedna minúta. Pani predsednička, pán komisár, e, zákazník by mal byť kráľom a nedojnou kravou. Toto by malo byť pravidlo, ktorým by sa mali spoločnosti riadiť. A trhové hospodárstvo v leteckej spoločnosti neplatí. Tam máme socialistické plánované hospodárstvo, pretože letecké spoločnosti vydávajú 30 miliard eur, pardon, dostávajú 30 miliard eur z e, peniaz poplatníkov, pretože neplatia um, daň z pridanej hodnoty a kerozínovú daň. No, pasažier o tom vôbec nie je informovaný a toto sa musí zmeniť. Potrebujeme rámcové podmienky. Na to ste tu. Ehm, komisia rámcové podmienky musia platiť pre všetkých. Ehm, nemôžeme takto ťahať ľuďom peniaze z peňaženiek. Letecké spoločnosti by si mohli napríklad zmyslieť, že sa bude platiť za to, že niekto použije toaletu. Veď vidíte, aké hnusné triky ehm, sa tu uplatňujú. A keď komisia túto prax obhajuje, tak sa proste nečudujme, že občania sú nespokojní a že um, nepovažujú Európsku úniu za dobrú. Prosím, toto ohrozuje oveľa väčšie veci, takže zase sa to, aby tu boli uh, pravidlá, ktoré budú spravodlivé a platiť pre všetkých. Nemôžu uh, predsa byť uh, takýmto spôsobom okradaní pasažieri zo strany leteckých spoločností. Ďakujeme pekne a teraz na minútu 30 pán Fidanca. Grazie, presidente, signor commissario. Le... Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár pravidlá príručné batožiny, tak ako platia doteraz, sú naozaj rozdielne pre rozličné situácie. Niektoré letecké spoločnosti sú príliš striktné a nevždy sa dá odôvodniť to, čo žiadajú. Keď si pasažier môže kúpiť v bezcolnej zóne tovar na letisku aby ho nutili, že si to musí kúpiť na palube lietadla. To je agresívna komerčná praktika zároveň to znamená straty pre maloobchodné predanie na letisku, pre ktoré to môže byť zdrojom obživy a takisto pre e, na regionálne letisko môže byť takýto príjem dôležitý. Takže treba tu celkovú harmonizáciu usmernení pričom by sme sa mali obrátiť na inštitúcie, ktoré pracujú v branži a vedia najlepšie, ako nastaviť rozmery príručnej batožiny a čo s nákupom tovarov na letiskách. Potrebujeme tu konzekventný prístup, jasný systém, ktorý vylúči zneužívanie a uraženie pasažierov a zabezpečím také služby, na ktoré majú nárok treba zhromaždiť čo najviac informácií vecných o danej veci, ale to samé o sebe nestačí. Ako ste povedali, treba urobiť e, viac. Mali by sme byť razantnejší pri tejto veci. Ďakujeme. A pán Danielis na minútu má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, v oblasti leteckej prepravy e, vidíme kontinuálne zmeny pretože model nízkonákladových leteckých spoločností a zdaňovací systém prispeli k takému e, režimu, ktorý dnes vidíme, to takisto súvisí s cenou leteckého benzínu. Musíme vytvoriť ihrisko s rovnakými pravidlami pre všetkých a príručná bátožina je jedným z príkladov, ktorá zatiaľ e, vyzerá dosť, e, vyzerá to ako negatívny príklad, to, čo sa deje teraz na letiskách, pretože Mm, sa neumerne aplikuje pri konkurencieschopnosti. U cestujúcich vzniká zmetok o tom, ktoré pravidlá budú platiť, keď pôjdu na cestu. Samozrejme, preprava je drahou záležitosťou, letecká preprava eh, môže byť dôležitá aj pre tých ľudí, ktorí sú zamestnaní v leteckej preprave a ak by sme harmonizovali podmienky, ktoré platia pre preručnú, príručnú batožinu a ak by sme dali viac informácií cestujúcim, bolo by to oveľa lepšie. Slovo má pán Taylor na minútu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Otázka prišla práve včas z výboru TRAN. Ja vnímam frustráciu, ktorá, z ktorej vychádza. Máme tu tri rozličné správy, ktoré odkazujú na príručnú batožinu cestujúcich. E, všetky boli prijaté v roku 2012. Ja som e, bol pri prvej správe, ktorá sa týkala fungovania a aplikovania práv, ktorí cestujú e, letecky a to sme prijali v tejto snemovni veľkou väčšinou túto správu. Čo sa týka príručnej batožiny, apelovali sme na komisiu, aby navrhla také opatrenia, ktoré umožnia harmonizovať komerčné praktiky v takom zmysle, aby boli pasažieri ochránení proti excesom a reštrikciám v oblasti príručnej batožiny, aby mohli si na palubu zobrať rozumné množstvo vecí. Počuli sme hororové príbehy od cestujúcich a parlament očakáva, aby komisia niečo urobila. Komisia sa však prikláňa k trhovému riešeniu a možno k žalobám na súdoch. Ja si nemyslím, že toto je tá správna cesta. A požiadal by som komisiu, aby zareagovala na každú z týchto troch jednotlivých správ, ktoré volajú po proaktívnom prístupe. Ďakujem. Ďakujeme. A Adam Koza na minútu a pol má slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja si myslím, že toto skateboarding je dôležitá, pretože dennodenne e, milióny cestujúcich sú vystavení rôznym problémom z toho dôvodu, že sú tu uplatňované opatrenia na obmedzovanie príručnej batožiny. Problém je v tom, že informácie sú veľmi rozporúplné a pasažier často až na letisku zistí, že má príliš veľkú batožinu, že má príliš veľa a v takomto prípade musí zaplatiť vysoký poplatok. A toto často ponižuje cestujúcich, dochádza k porušovaniam práv pasažierov, takže je myslím na čase tento problém čo najrychlejšie vyriešiť. Je potrebné komplexné riešenie tohto problému. Európsky parlament sa toto skôr zaobral už viackrát. A ja osobne si myslím, že potrebujeme jednotné pravidlá pre všetkých pasažierov, takú chartu práv pasažierov, ktorá tento problém s konečnou platnosťou vyrieši. Otázka mm, hudobníkov a ich hudobných nástrojov, danských kabelí, všetko tu už bolo načrtnuté, ale ja chcem poukázať na to, ako to vyzerá v prípade ľudí s postihnutím. Títo často berú lieky alebo majú s sebou nejaké zdravotné pomôcky, potrebujú ich na palube a v ich prípade by sa nemali teda uplatňovať absolútne žiadne obmedzenia, lebo ide o práva európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz pristupujeme k postupu catch the eye spontánnych vystúpení. Poprosím všetkých, ktorí dostanú rečnícky čas, aby sa držali jednej minúty. Pán Banky ako prvý. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jednotné, jednotlivé letecké spoločnosti zavadzajú, alebo niektoré z nich zavadzajú pravidlo jedinej príručnej batožiny. Otázka však stojí, nie je toto porušovanie práv pasažierov, prečo neplatia jednotné pravidlá v prípade nákupu leteniek nie je možné jasne porovnať eh, ceny, pretože nie je transparentné, aké eh, opatrenia tá či ona letecká spoločnosť uplatňuje. Musíme sa pozrieť na to, ako letecké spoločnosti pristupujú k týmto otázkam, aké vysoké poplatky často požadujú, pasažierom nanúcujú, eh, čo samozrejme obmedzuje alebo porušuje ich práva. Ďalej je potrebné poukázať na to, že toto všetko spôsobuje veľké problémy aj pre letiská ako také, hlavne obchody v bezcelnej zóne. Je teda potrebné navrhnúť jednotnú úpravu. Myslím, že je na čase, aby sa to konečne udialo. Ďakujeme pekne. A teraz ďalší rečník, pán Matula. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Európsky občania, ktorí cestujú pravidelne na území EÚ, si ste všimli, že niektoré letecké spoločnosti uplatňujú mm, nekalé praktiky, pokiaľ ide o príručnú batožinu. Ide o rozmery, váhu a aj e, predmety, ktoré môžu pasažíri vziať za sebou na palubu. Ja chápem bezpečnostné obmedzenia, tiež chápem, že aj priestor, ktorý je na palube, je obmedzený, ale myslím, že by mali byť príjmané jednotné pravidlá na európskej úrovni, tak aby niektorí niektoré spoločnosti nezavadzali príliš obmedzujúce pravidlá, príliš vysoké poplatky. Pokiaľ ide o rozmery, myslím, že tam by mali byť jasné pravidlá, rozmery príručnej batožiny, napríklad 7 kg hranica podľa mňa nie je opodstatnená, nie je férová, takže naozaj musíme e, veci upraviť tak, aby e, sa uplatňoval spravodlivý e, systém a aby sa dodržiavali práva pasažierov. Ďakujem pekne, teraz pán Leichtfried, nech sa páči. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, uvedol by som dva príklady, s ktorými som stretol prednedávnom. nedávnom Prednedávnom uh, som, nespomeniem, s kým som letel, ale e, letel som do Wittenbergu, do krásneho mesta, bolo tam viacero pasažierov, boli to pasažieri v transfere, e, ktorí prišli veľmi neskoro z diálky a bol tam obrovský chaos s batožinou a tak ďalej. Všetkých sa podarilo dostať na palubu, ako aj ich batožinu. Potom neskôr som išiel inou spoločnosťou, scénka bola podobná, nedostali možnosť zobrať si so sebou viac než e, jednu batožinu, nemohli sa bať ani len jednu flašku z duty free shopu a tak toto proste nemôže byť, vznikol tam chaos. Musia byť jednotné pravidlá, či si niekto zoberie viac alebo menej, o tom môžeme diskutovať, ale pre pasažierov e, musí pred letom byť jasné, že bez ohľadu na to, s kým letia, z akého letiska, že budú platiť rovnaké pravidlá v celej Európe. A vy ako komisia sa musíte postarať o takúto situáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz sa dostáva slovo pani Sehnalová. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. V poslednej dobe tu máme nové reštitívne opatrenia niektorých leteckých spoločností, ktoré komplikujú cestujúcim život. Najnovšie tu máme aj obmedzenia, ktoré, ktorá batožina môže byť vzatá, respektíve nemôže byť vzatá na palubu. Týka sa to napríklad rozmerov príručnej batožiny. Cestujúci sa bohužiaľ o týchto, o týchto pravidlách dozvedá až pri nastupe do lietadla, ktorý už nemá inú možnosť nezaplatiť poplatok, aby jeho batožina bola prepravená. Takéto opatrenia spôsobujú dojem, vyvolávajú dojem, že sú to rôzne skryté platby, ktoré číhajú na cestujúcich pod rôznymi zemienkami. A preto komisiu vyzývam, aby pri revízii nariadenia o právach cestujúcich, aby sa pri tejto revízii zamerala aj na cenovú transparentnosť leteckých spoločností, aby tieto nemali možnosť pridávať ďalšie a ďalšie e, platené na štandardy. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz nech sa páči pani Irigoj. Buenos días, komis- Dobré ráno, pán komisár. Uvedomujeme si aj to, čo ste hovorili, že sú niektoré aerolinky, ktoré majú veľmi zneužívajúce správanie voči pasažierom. Veľmi ponúkajú na jednej strane najnižšie e, ceny na trhu, ale majú veľmi metúcu cenotvorbu, ktoré, ktorá metie našich spotrebiteľov. Situácie, v rámci ktorých obmedzenia príručnej batožiny sa stávajú jeden zo spôsobov, ako zarábať a je tu jeden z najväčších objemov sťažností, ktoré zaznamenávame je veľmi ťažké bojovať proti týmto aerolinkám. Je dôležité vytvoriť takú regulatívu, v rámci ktorej sa upravia, e, informácie boli jasné a transparentné. Treba normy na európskej úrovni, ktoré budú zabezpečovať poskytovanie informácií a transparentnosť a to musí zahrniť aj finálnu cenu letenky. Je dôležité, aby boli jasne definované opatrenia, a obmedzenia jednotlivých e, príručných batožín a objektov, ktoré človek so sebou môže zobrať do kabiny lietadla. A pán komisár, musíme, aby sme dokázali efektívne využívať naše práva, musíme mať bezpečnosť, jasnosť a musíme sa, využi- musíme sa vyhýbať zneužívaniu a dať isté záruky pasažierom v leteckej doprave. Ďakujem pekne, pán poslanec Klinc. Európska únia neustále zdôrazňuje, že je pre ňu veľmi dôležitá ochrana spotrebiteľov, hospodárska súťaž, transparentnosť pravidel. Ale v realite to vyzerá inak, hlavne v súvislosti s témami, o ktorých dnes hovoríme. My všetci sme už osobne okúsili že letecké spoločnosti sa veľmi líšia, pokiaľ ide definíciu toho, čo je batožina, čo je príručná batožina a koľko jej môže ísť na palubu. Veľmi radikálne a svojvoľne postupujú hlavne low-costy. Napríklad v Lione jednu osobu eh, prinútili násilím odísť z paluby lietadla, opustiť palubu lietadla len preto, lebo eh, nechcela schovať do svojej kabelky, um, teda, alebo odovzdať jeden zo svojich dvoch eh, batožinových eh, kusov. Ja si myslím, že Európska únia stratila v dôsledku takýchto vecí um, dôveru občanov a myslím, že teraz máme eh, šancu získať tú dôveru naspäť, ukázať, že nám záleží na spotrebiteľoch a ich právach. Takže k tomuto vás teraz vyzývam. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz pán Benjen. Um, Ďakujem pekne. Rozhodne vítam na túto ústnú otázku na zodpovedanie, pretože tá absurdná situácia, ktorú teraz vidíme pri nastúpaní do lietadla, kde neinformovaní pasažieri sú nielen teda dezinformovaní, ale sú aj tí, ktorých sú arbitrálne vyberaní, náhodne vyberaní eh, nepríjemným personálom a ja som zažil takéto situácie sám, takže viem, čo to je. Potrebujeme istú konzistentnosť. Čas, takisto vidíme, že aj predajné aktivity sa zvyšujú v niektorých letiskách, ale na druhej strane sú to aj výrazné obmedzenia, ktoré zastavujú problémom. Ehm, súhlasím s komisárom, že istá diferenciácia e, je dobrá, lebo to uľahčuje hospodárskú súťaž. Takže e, dávam prednosť pravidlám, ale nie príliš zväzujúcim. To, čo by sme mali hľadať, je akýsi minimálny horný limit. Nemôžeme asi dosiahnuť jednotný horný limit, pretože potreby nízko, a nákladových a krátkoletových aj spoločností sú iné, rovnako je iný aj objem kabín. Napríklad e, lietadlá pre dlhé vzdialenosti vedia preniesť oveľa viac batožiny, takže potrebujeme nejaké pravidla, ale musia byť teda veľmi opatrné a zmysluplné. Ďakujem pekne. Pán poslanec Mesner, nech sa páči. Pani predsednička, pán komisár, v Európe máme úpravu týkajúcu sa slobody pohybu osôb, um, tovarov, služieb, kapitálu a tak ďalej. A my nechceme nadmieru regulácie, ale chceme uh, rozumné rámcové podmienky. A to, čo podľa mňa teraz máme, to nie je transparentné. A nezodpovedá to právam pasažierov, aj to často svojvoľné. Ja osobne mám viacero príkladov. Raz som letela uh, leteckou spoločnosťou nízko nákladovou v Európe, mala som len maličkú tašku. A kabelku a takmer ma nepripustili na palubu, lebo som mala tieto dva kusy Ehm, neumožnili mi eh, si to odniesť. Bola tam eh, taká skrinka, do ktorej som to musela vložiť, ale tam to iba eh, polovicu priestoru zabralo, ich to ale nepresvedčilo, tvrdili, že dva kusy mať nemôžem, že musím zaplatiť alebo odovzdať. Ja som bola nahnevaná, Klasonsko, čo sa tu deje, pretože ja pôsobím vo výbore TRAN, ja sa v tom vyznám, iní pasažíri sa v tom tak nevyznajú, môže sa nevedia brániť, takže ja som proti nadmernej regulácii, ale tu potrebujeme naozaj rozumnú mieru regulácie. Potrebujeme reguláciu. Ďakujem pekne. A teraz pani Kadenbach, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, my sme tu dnes počuli už viacero príkladov, ktoré jasne poukazujú na to, že je potrebná jasná úprava, ale musí to byť taká úprava, taká regulácia, ktorá bude vychádzať z praxe, pretože nemá zmysel zavádzať niečo, čo sa potom v praxi bude obchádzať zadnými dvierkami, umožní to ďalšie zvyšovanie nákladov a ďalšiu netransparentnosť, pokiaľ ide o ceny leteniek. Takže poprosím vás, Spojte sa s ľuďmi, e, ktorí cestujú nie v biznise, ale aj e, s tými, ktorí e, cestujú v ekonomii, s rodinami, s deťmi, ktoré potrebujú viac než jednu príručnú batožinu a možno nesedia hneď v tých prvých radách, ktoré bordujú ako prvé a potom majú problém niekde v tých prepaškách nad hlavou svoju batožinu uschovať. Takže naozaj reguláciu potrebujeme, ale rozumnú a nebude rozumná, ak budem musieť pred nastúpením deti obliecť do všetkého, čo majú so sebou, e, lebo e, si nemôžu tieto veci zabaliť do batožiny, ak letíme z teplejšej krajiny do chladnejšej. Takže potrebujeme jasnú úpravu, táto úprava ale nesmie viesť k zvyšovaniu cien leteniek. Ďakujem pekne. Honorevole Bilbao. Pani poslankyňa Bilbao, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Existuje pomerne široká dohoda ohľadom tých obmedzení, o ktorých hovoríme, ktoré obmedzujú práva pasažierov a to najmä e, tými aerolinkami, ktoré pokrýva naša normatíva. A spôsobuje to škody aj pre obchody na letiskách treba nájsť spôsob, ako sa vyhnúť jednostrannému rozhodovaniu aeroliniek a jednostrannému uplatňovaniu týchto pravidiel. Je dôležité, aby sme našli takéto riešenie. Parlament musí uľahčiť proces, ktorý, ak dokážeme urobiť na čas, budeme môcť realizovať niektoré iné veci. Jedna z tých vecí, ktoré by sme mali dosiahnuť, je eh, zjednoznačiť pravidlá kontroly, aby ľudia, ktorí sú postihnutí týmito aerolinkami, aby mali jasné pravidlá a aby dokázali sme eh, vysokými pokutami tieto aerolinky demotivovať od takýchto podvodných praktík. Moja otázka, pán komisár, je, Myslíte si, že je dobrá myšlienka, aby sme vytvorili špecifickú kampaň, tak aby pasažieri dobre pozrali, poznali svoje, e, svoje možnosti a svoje práva? možno na letiskách, kde, sa, kde pristávajú takéto aerolinky, by mal byť nejaký digitálny informačný pavilón, ktorý by zvyšoval informovanosť a boli by tam materiály, ktoré by umožnili efektívnejšie vykonávanie kontrol. Keďže tie oblasti vieme, ktoré to sú a poznáme, rovnako poznáme aj tie aerolinky a vedia o tom aj občania, chcela by som vedieť, či komisia je otvorená k tomu, aby sme spustili takúto kampaň. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Tikau, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo vážený pán komisár. Počas posledných desiatich rokov pasáže, objemy pasažierov pre regionálne letiská narastali a to až o 84%. No a európska sieť sa z 90% skladá z regionálnych letísk. Úloha týchto letísk sa stáva stále dôležitejšou a tak tomu bolo aj počas posledných desiatich rokov. Chceli by sme teda vidieť pevné opatrenia, ktoré nám umožnia vyhnúť sa eh, negatívnym praktikám niektorých aeroliniek a žiadame, aby komisia vytvorila kalendár opatrení, ktoré nám umožnia harmonizovať obchodné postupy, ktoré ovplyvňujú používanie príručnej patožiny. Tieto opatrenia sú nevyhnutné preto, aby sme chránili pasažierov pred nadmerným obmedzovaním a zároveň by sme umožnili pasažierom so sebou brať eh, rozumné objemy patožiny. Eh, Politika jedného, jednej príručnej patožiny a ďalšie, limit, ďalšie limity a obmedzenia zo strany niektorých firiem sú rozhodne porušením pravidel hospodárskej súťaže. Komisia by to mala skúmať mať eh, najmä poplatky, ktoré si účtujú tieto, eh, títo prepravcovia, alebo niekedy sú príliš vysoké a narúšajú spravodlivú a transparentnú politiku, ktorá by v Európe mala eh, fungovať najmä v oblasti cenotvorby. A na záver bodu Catch the Eye vystúpila pani, pani kolegyňa, a teraz má slovo pán komisár de Guch, nech sa páči. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú rozpravu, za mnohé vystúpenia Všetko to ukazuje, že je to citlivá téma. Rád by som poďakoval všetkým za záujem, ktorý, ktorý preukázali v tejto veci a budeme pokračovať v práci na politikách, ktoré podporujú záujmy cestujúcich a budeme podporovať tie správne mechanizmy, ktoré by dokázali lepšie uplatňovať existujúce pravidlá v praxi. Ako som povedal v úvodných poznámkach, Čoskoro budeme revidovať e, právnu normu o právach cestujúcich, ktorú e, pripravil komisár Kalas počas mm, minulého roka. A toto je prvá príležitosť hĺbkovo si prediskutovať veci, o ktorých sa hovorilo aj teraz v snemovni bolo tu mnoho príspevkov, volali po transparentnosti, predvydateľnosti, pretože niekedy človek sa môže dostať do eh, zložitých situácií na letiskách. Zároveň by som chcel poďakovať eh, pánu komisárovi Kalasovi, ktorý chcel veľmi osobne sa zúčastniť na tomto stretnutí, ale v poslednej chvíli sa zmenila, zmenil program plenárky a to mm, znemožnilo jeho účasť. Odkažem mu však všetky e, veci, ktoré tu odzneli a on určite ich uplatní v svojej práci na norme o právach pasažierov. Ďakujeme, pán komisár. A to uzatvára túto rozpravu. Ďalší bod na programe je otázka na ústne zodpovedanie komisii o aktuálnom stave obchodných